Good morning every... Dobrý deň všetkým. Vítam vás na naše stretnutie IMCO. Je to naše posledné stretnutie. E, v tomto funkčnom období v prvom rade príjmeme program. Ak, máte, ak nemáte žiadne pripomienky, môžeme ho považovať za prijatý. Niekoľko oznámení, ako viete, hm, toto stretnutie je webstreamované, je to i stretnutia. Máme tu nový vestník 101 tohto výboru INKO. A schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia. Ak nemáte pripomienky, vidím, že nie sú, tak to môžeme prijať. Prvý bod na programe rokovania je podávanie správ o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach. No a máme tu v prvom rade spis o lepšom presadzovaní modernizácii e, pravidel na ochranu zákazníkov v Európskej únii. Daniel, e, náš prav, e, Peterson, prosím, môžete, môžete hovoriť. Takže áno, ďakujem pani predsednička. V prvom rade chcem všetkým poďakovať za prácu na tejto na tomto spise, lebo to bolo dôležité, a intenzívne. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, predsedníctvu aj komisii. Máme pomerne ambiciózny časový e, harmonogram, v podstate 3 mesiac, e, týždne na to a potom jeden trialóg a to v podstate trvalo celý deň až, aj, aj, aj, až do noci, takže podarilo sa nám, podariť, podarilo sa nám dosiahnuť rozumnú dohodu. Táto dohoda potom bola ďalej prispôsobená a potom išla na komisiu. Bohužiaľ, sa nám nepodarilo dotiahnuť e, tie diskusie vzhľadom na komisiu tam, kde od toho bodu, kde sme sa dostali na e, trialógu. Takže vzhľadom na pozíciu e, kolegia sa potom prispôsobil ten záverečný text, ale podľa mňa ten, tá zásada, tie zásadné prvky toho zákona zostávajú. To znamená, že spotrebitelia nebudú dezorientovaní, zavádzaní informáciami na produktoch a pod, dúfame, že sa nám to podarí e, posilniť e, dôveru zákazníkov. A e, pokiaľ ide o dvojitú kvalitu e, výrobkov, bohužiaľ tam sa nám teda nepodarilo dostať až tak ďaleko, ako by sme chceli. E, Podľa mňa máme pomerne e, jednoznačnú silnú legislatívu, novú legislatívu v tomto smere, ktorá vie tieto problémy riešiť. A pokiaľ ide o orgány na ochranu spotrebiteľov, tak tie v podstate by takisto nemali prístup k všetkým potrebným informáciám, takže by tá ich pozícia nebola E, dostatočná. Takže dúfame, že sa e, táto dvojitá kvalita výrobkov bude v nasledujúcich rokoch e, riešiť, že sa to bude brať vážne, že sa urobí pokrok. Podarilo sa nám zaviesť takisto zásady na preskúmavanie online a ďalšie opatrenia, všetko v prospech zákazníkov. Ja verím teda jednoznačne v potrebu e, informovať zákazníkov a e, práve tieto opatrenia online myslím, že nám pomôžu to dosiahnuť. To znamená, tak, aby zákazníci mali e, reálne informácie, ktoré, na ktoré sa môžu spoliehať, pokiaľ ide o produkty, o ktoré im ide. A Takisto sme našli spoločné stanovisko, pokiaľ ide o zrevidovanie pravidiel na odstúpenie, ktoré presadzovala komisia Myslím, že sa nám podarilo zhodnúť vo výbore o tomto bode a podarilo sa nám teda zbaviť sa pôvodného návrhu komisie v tomto smere a napokon sme takisto získali podporu a do e, záverečného textu e, sme zahrnuli nástroj na zvyšovanie povedomia zákazníkov. Takisto e, požadujeme aj príslušný zákon, e, buď teda e, v rámci ECR alebo zákon o európskych zákazníkoch. Ale ide o to, aby zákazníci mali k dispozícii jednotný bod e, pre informácie, ktorý môžu vždy využiť. Takže Mali sme vlastne len rok na dokončenie svojej práce a potom tri mesiace od prijatia e, tej správy tu v IMKU, aby sa to mohlo predložiť na plenárku, ale mali sme e, skutočne pomerne silnú zhodu naprieč celým spektrom, ehm, takže sme sa dopracovali podľa mňa k veľmi dobrému výsledku. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, aj sekretariátu, Dánovi a Benua a právnemu odboru, ktorý nám veľmi pomáhal E, pri trialóge, e, trialógu ako takom. E, pani predsednička, ak ešte dovolíte pár slov, pretože toto je pravdepodobne posledná možnosť, aby som sa vyjadril tu na pôde výboru IMKO, keď sa pozerám na to, ako sa veci vyvíjajú. Takže chcem poďakovať všetkým kolegom, s ktorým som za posledné roky spolupracoval. Určite sa nám podarilo urobiť veľmi dobrú prácu pre jednotný trh v Európe. A aj keď Spojené kráľovstvo pravdepodobne už z toho nebude mať teda priamy užitok, Dúfam, že som za sebou zanechal aspoň niečo, čo pomôže jednotnému trhu, takže ďakujem kolegom a e, dúfam, že teda e, podporíte tento spis a budete za ne hlasovať. Ďakujem. Thank you, uh... Ďak, ďakujem veľmi pekne. Uh, Dan, myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že si urobil vynikajúcu prácu v tomto výbore, pokiaľ ide motorové vozidla napríklad, to e, bola vlastne tvo, taká tvoja téma, takže ďakujem veľmi pekne za všetko, čo si urobil, som veľmi rada, že si ešte stále tu aj dnes a v každom prípade by som si bola bývala želala, aby si s nami mohol zostať dlhšie, ale v každom prípade ďakujem a e, viem, že si veľkým podporovateľom jednotného trhu, možno jedným z najväčších, takže je mi ľúto, ako sa situácia vyvíja. My by sme mali urobiť všetko, čo môžeme, aby e, tie vzťahy medzi nami zostali aj v budúcnosti čo najúžšie. Ďakujem ti veľmi pekne a teraz myslím, že Gabriel sa chce vyjadriť. Um, Ďakujem pekne. Ja by som takisto chcela poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorá bola vykonaná aj tiež ako tieňa spravodajkenia mohla som len potvrdiť, e, naozaj sme tvrdo rokovali a myslím si, že to je dobrá vec v mene Európskeho parlamentu. A pokiaľ ide o to, čo povedal teda spravodajca k tomuto materiálu, aby som mohla povedať, že tu skutočne e, sme e, urobili veľké pokroky pre spotrebiteľov. A okrem iného, aj to, nespomínal to síce spravodajca, ale aj pravidla pre umiestňovanie na porovnávacie platformy. To je veľmi dôležité, pretože pomáha transparentnosti, ako napríklad keď e, e, si takéto niečo zaplatí e, nejaký podnik, musí to byť aj zároveň označené, pretože mnohí spotrebitelia, keď idú na také porovnávacie platformy, E, tam sa, sa, sa dozvedia, že čo je najlacnejšie, čo je najlepšie a podobne, ktorý produkt a e, malé a stredné podniky nemajú takéto finančné možnosti, ako majú tie veľké firmy, a preto sa tam nemôžu zúčastňovať. Takže je to veľmi dôležitá otázka e, pre, pre moju politickú skupinu a potom ďalšia otázka, ktorá bola tiež dôležitá, je otázka duálnej kvality. Tu musíme veci riešiť, ale tu musíme v podstate bojovať s levmi. Rokovalo sa tam až do jednej v noci a, napokon sa nepodarilo dosiahnuť dohodu k tejto duhovnalnej kvalite, ale aké alternatívy máme? Rada v podstate nič nechcela. A my sme presadili aspoň to, aby to nebolo v prílohe 1 tak, ako to chceli, ale aby to bolo v článku 6. A tiež sa nám nepodarilo presadiť, že aby všetko, čo malo byť označené na balení produktu a čo všetko sme chceli, aby tam bolo, aby to bolo transparentné a viditeľné, pretože to je určite veľmi dôležitý e, pokrok a v tejto súvislosti aj bojovali aspoň aj o to do poslednej chvíli, aby tam bola aspoň tá revizná klauzula, aby sa v najbližších rokoch potom Európska komisia tomuto venovala a preskúmala, že ako funguje toto nariadenie, ktoré je v platnosti a keď to nebude fungovať, a už dnes môžem povedať, že nebude to ani fungovať, a bude treba sa vypracovať taký návrh, ako sa to správne urobí v zákone či v predpise. Presne táto revízna klauzula sa musí týkať nie len tohto jedného sporného článku, ale aj prílohy 1. A ja si myslím, že už jednoducho sa nedalo nič viac urobiť. A oni to neakceptujú a že je to dôležité pre spotrebiteľov a spotrebiteľky v Európskej únii a my toto nemôžeme akceptovať. Ale tu sa jednoducho nedalo pretlačiť a presadiť viac, ale je to aspoň lepšie, že máme aspoň nejaký malý krôčik o ktoré sme, do sme dokázali odhlasovať. Ďakujem a teraz dám slovo pani Alemant, ale o 10. musíme odísť, takže prosím veľmi, veľmi stručne ďakujem. Ďakujem pekne pani predsedajúca, ja budem veľmi stručný. Tá naozaj e, dosiahli sme veľmi dobrý kompromis. Kompromis znamená, že sme nedosiahli všetko, ale aj to je dôležité dosiahnuť ten kompromis je dosť dobrý, dosiahli sme dosť veľa, aj dá sa povedať, že pomerne rýchlo. Takisto sme niečo dobré urobili pre spotrebiteľov, aj pre naše malé a stredné podniky. A v tomto zmysle by som všetkým kolegom poďakovať, poďakovať aj sekretariátu, takisto by som chcel aj poďakovať e, e, e, povedať, že pánovi Deltonovi a chcel by som povedať, aj potvrdiť, čo povedal, že Brexit je veľká chyba. Ďakujem. Pekne ešte, A prepačte, ďakujem veľmi pekne pani Túl. Uh, e, ja budem veľmi stručný. Za všetky vyšší. Ja len strutne, že ja by som chcela povedať, že ďakujem za všetky návrhy Paskalovi a všetkým tenevým spravodajcom. Sedeli sme do jednej v noci a tak ďalej. Ale ja viem, že správa bola prijatá veľmi rýchlo, a my sme už na konci našej legislatívneho obdobia a treba sa poponáhľať, ale myslím si, že veľmi tu trpí, utrpela kvalita a Evelyn povedala, že nie je to celkom v poriadku, takže musíme sa snažiť bojovať o dvojakú kvalitu potravín. A keď vieme, že to tam nie je, tak ja by som apelovala na to, aby sme neprijali výsledky takéhoto trialógu, pretože pre konzumentov a spotrebiteľov tam nemáme dostatočné záruky, že produkt, ktorý je rovnako zabalený, bude identický v celej EÚ a že informácia pre konzumentov je dostačujúco dobrá. Takže sme sa zhodli na tom, že ak by bude to takto, tak ja by som bola za to, aby sme za to nehlasovali. Ďakujem pekne. A týmto Hneď vám dám aj slovo naspäť, pani Cun, aby ste nám urobili správu o nariadení o všeobecnej bezpečnosti. Budem pokračovať po anglicky. Všeobecná bezpečnosť, tak sme takisto rýchlo rokovali, lebo od chvíli, keď sme obdržali mandát, mali sme výsledky hneď 11 dní neskôr, čo je mimoriadne rýchle a dosiahli sme veľmi dobrý výsledok. Musím vám povedať, milí kolegovia, že spoločne sme všetci zorganizovali, kde je Dita a Lucy, veľmi pekne vám ďakujem za vašu ohromnú podporu. Spoločne sme tiež rokovali do nejakej druhej, tretej v noci dvakrát, ale dosiahli sme výsledok, ktorý skutočne zaručuje vyššiu bezpečnosť na cestách a vodič môže veci prepínať alebo vypnúť, ak, ako ste si vyželali. A jedna vec, na čom sme intenzívne pracovali, a som bola veľmi spokojná s tým, že rokovania boli veľmi dobré na trialógu. A jednu vec by som chcela zdôrazniť. Ja v mnohých krajinách, aj v médiách, E, vidím, že sa poskytuje nesprávna informácia, a rôzne také fake news o tom, čo sme hlasovali, o obsahu našho nariadenia. Ja by som bola veľmi rada, aby ste to povedali jasne. Existuje množstvo informácií napríklad o e, limitoch pre teda rýchlosť, to vonkoncom nemáme, máme tu jasný feedback pre vodiča, že, e, aby vedel, že, aby vedela, že prekračuje rýchlosť, ale neudávame žiaden e, limit rýchlosti a neviem, že či sa tieto fake news nešíria na schvál. No, mali by sme to povedať jasne. Takže, milí kolegovia, potrebujem mať jasnú informáciu zo strany Európskeho parlamentu, že nové nariadenie je na pomoc vodičovi, ale nenahrádza vodiča. Vodič sa stále rozhoduje v konečnom dôsledku, či vodička, ale dosť, nové možnosti zariadenia pomôžu, pričom auto nezdražujú, ale prispejú bezpečnosti a budú zachráňovať životy. Takže ja som tiež veľmi hrdá za náš Európsky parlament, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu a sme vyrokovali také dobré riešenie. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ah. Uh sorry, sorry, I didn't thank ešte som chcela doplniť, že som sa nepoďakovala sekretariátu za ich intenzívnu prácu. Tu by som chcela poďakovať Davidovi, aj našim poradcom EPP, Lejnovskému a Frančeskovi. Ďakujem vám pekne aj za vašu prácu. Vám ďakujem, že sme dosiahli taký výsledok, aký som práve teraz popísala. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Roža. A prvne, než prejdeme k hlasovaniu, chcela by som privítať eh, navštevníkov študentov z Bonu. Vítajte v našom výbore. To znamená, že môžeme prejsť k hlasovaniu. A prvé hlasovanie je o smernici, ktorá sa týka lepšieho presadzovania pravidiel pre ochranu spotrebiteľa. A je tu pán Dalton ako spravodajca, takže budeme hlasovať elektronicky. Open the vote. I, I close. Teraz uzatváram hlasovanie v tejto chvíli. Dobre, teda uzatváram hlasovanie a bolo to schválené, 21 hlasov za a 7 proti, takže blahoželáme spravodajcovi. Teraz um, nasledujúci spis. Takže nasledujúce hlasovanie sa bude týkať stanovenia programu spolupráce v colnej e, oblasti colníctvo. Tam e, máme pani spravodajkyňu pani Mariu Grapiny. No a budeme hlasovať aj o určitých e, pozmeňujúcich návrhoch. Takže najprv tu máme kompromisný a mm, môžeme teda hlasovať blokovo. Všetci súhlasia s blokovým hlasovaním, takže otváram hlasovanie. tejto chvíli už uzatváram hlasovanie a bolo schválené 25 hlasov za, žiadny hlas proti a traja sa zdržali hlasovania, takže blahoželáme pani Grapiny. No a ďalej tu máme hlasovanie, ktoré sa týka um, požiadavek na typové schválenie motorových vozidiel. Spravodajkyňa uh, je pani Tún. Otváram hlasovanie. Uzatváram v tejto chvíli hlasovanie a e, tento spis bol jednohlasne schválený, 28 hlasov za, takže blahoželáme pani Tún. No a ďalej tu máme schválenie ehm, listu ehm, týkajúce sa, týkajúceho sa rozpočtu na rok 2020, mandát na trialog. Správodajcom je pán Selimovič. Otváram hlasovanie. Teraz ehm, uzatváram hlasovanie. 27 hlasov e, pre a jeden proti. Pán Salimovič, chcete sa ujať e, slova? Zdá sa, že nie, takže spis bol schválený, tento list. No a ešte tu máme posledné hlasovanie a to sa týka pilotných projektov a prípravných akcií. E, tu je opäť pánom spravodajcom pán Selimovič. No a toto budeme schvaľovať riadok poriadku. Neviem teda, ako to mám odhlasov, teda ohlásiť. E, najprv tu máme príležitosti týkajúce sa e, ohľadu na trhu, pokiaľ ide o e, dodávacie reťazce, kto je proti, kto je, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Ďalší bod proti, za, zdržali sa, ženy podnikateľky v EU e, za proti. Zdržali sa taktiež rozdiely v kvalite produktov predávaných na vnútornom trhu. Opäť hlasovanie za proti. E, zdržali sa schválené. Ehm, Európske e, monitorovacie stredisko pre umelú inteligenciu a panos mi hovorí, že tu došlo k zmene Takže kto je za, kto je proti, kto sa e, zdržal, um, schválené. Ďalej tu máme e, inkluzívnu prístupnosť na web, e, teda pre osoby s kognitívnymi obmedzeniami, opäť za, proti, zdržali sa, schválené a napokon podpor zlepšeniu spolupráce medzi priemysl, priemyslom, um, a med, teda mimovládnymi organizáciami a vládnymi organizáciami, pokiaľ ide o materiály týkajúce sa zneužívania detí, za, proti, zdržali sa, takže schválené. Takže týmto končím eh, toto hlasovanie a to znamená, že sme zaznamenali aj koniec nášho posledného stretnutia. Takže ešte, eh, ak dovolíte, pár stručných slov. Chcela by som povedať, že čas naozaj ubehol veľmi rýchlo a pre mňa bolo veľkou cťou, že som mohla predsedať e, tomuto výboru. Myslím si, že sa nám podarilo toho dosiahnuť veľa nielen v oblasti ochrany spotrebiteľov, ale aj pokiaľ ide o samotný vnútorný trh. Takže ďakujem naozaj všetkým, všetkým z vás za vynikajúcu spoluprácu v priebehu týchto rokov samozrejme aj mojim podpredsedom, ktorí vždy boli pripravení a ochotní e, nahradiť ma, keď to bolo potrebné. No a taktiež veľmi srdečne e, ďakujem sekretariátu výboru IMKO, pános, ďakujem, ale aj celému týmu, ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za e, celú podporu ktorú ste mi poskytovali rôznym spôsobom. Naozaj veľmi, veľmi pekne ďakujem. Prácu sme ešte nedokončili. Myslím si, že že ešte veľa práce tu ostáva nedokončenej, no a to bude už úlohou našich e, následníkov, ktorí budú sedieť na týchto kreslách v rámci výboru IMCO, ale aby teda e, splnili aj príslušné ambície a prijali konkrétne opatrenia. Takže ďakujem veľmi pekne a všetkým, ktorí eh, ste oprávnení na nasledujúci mandát. Želám veľa úspechov. Ja osobne eh, sa nebudem zúčastňovať eh, ako kandidátka volieb v Európskom parlamente. Uchádzam sa ako federálna kandidátka ehm, do, v rámci belgických volieb. U nás sa konajú voľby v rovnakom čase. Takže ďakujem vám ešte raz. Veľmi mm, ma to bavilo pracovať v Európskom parlamente. Ako viete, Belgicko je veľmi malou krajinou, takže určite, určite sa s vami nelúčim, ale čoskoro sa nepochybne ešte stretneme. Ďakujem vám veľmi pekne.